úloha IKOLO bude z záchrana životov na cestách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Táto rozpráva je týmto ukončená. Hlasovanie sa skutočne zajtra o 12.30. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. A to je správa, ktorú pripravila pani Rodikráca Cagaropulu, ktorá sa týka atraktivity investovania v Európe. Dovolte, aby som dal hneď slovo pani spravodajkyni na 4 minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda Júci. Rozhodnutia poslednej rady Myslím si, že rast je to, čo môže priniesť eh, blahobyt, eh, pracovné miesta a podporiť eh, medzinárodnú konkurencieschopnosť Európskej únie, takisto môže priniesť regionálnu kohéziu súdržnosť. Rast pochádza predovšetkým z investovania a z podnikania a práve to, je, to sú oblasti, o ktorých budeme dnes, alebo dnes diskutujeme večer. Akým spôsobom má Európska únia prilákať zahraničné investície, ako mám podporiť podnikateľského ducha v Európe aj u Európanov a vytvoriť tie správne podmienky pre investovanie do Európy. Ja by som chcela poďakovať kolegom, členom výboru, menového výboru, Um, za užitočné myšlienky, ktoré um, mi prispeli do mojej správy a takisto by som chcela poďakovať aj ďalším kolegom, ktorí takisto um, pripravili veľmi dobré cielené doplnky mojej správy. Uh, dámy a páni, napriek pozitívnym znakom ešte stále E, ešte stále teda v Európe je dosť investícií, avšak kríza spôsobila odliv týchto investícií a investori hľadajú nové destinácie pre svoje investície, preto musíme chrániť Európu pre investície a musíme zabezpečiť investovanie do Európy aj na národnej a lokálnej úrovni. To znamená, že musíme zabezpečiť dobrú finančnú stabilitu, musíme vyvolať dôveru u medzinárodných trhov a takisto aj Európy európskych e, investorov aj spotrebiteľov a takisto musíme podporiť aj náš bankový systém, aby sme mali dostatok likvidity na trhu pretože to je najdôležitejšia páka pre investovanie. A Európa musí investovať do svojich e, do svojich statkov. Potrebujeme verejné investície, súkromné investície, potrebujeme investovať do ľudského kapitálu, pretože ľudský kapitál je jedným z najväčších e, aktív, ktoré Európska únia má. Takisto musíme podporovať trhy, cezhraničné obchodovanie, potrebujeme podporu trhu s verejným obstarávaním, takisto musíme budovať eh, európske siete verejného obstarávania, tak aby sme mohli podporiť všetky regióny pričom by sme mohli, mali vziať do úvahy ich eh, komparatívne výhody. Takisto z medzinárodného hľadiska Európska únia musí naďalej rokovať eh, všetkých bilaterálnych mm, multilaterálnych eh, obchodných dohodách a tak ako vlastne aj doteraz Takisto je potrebné, aby sa zabezpečila aj zabezpečila fiskálna kontrola, aj to, čo sa teraz nedávno prijalo o fiskálnej kontrole. Toto všetko prispieva um, konkurencieschopnej pozícii Európskej únie. Takisto sú tu rozdiely medzi jednotlivými časťami únie, tie takisto treba riešiť a preto hovoríme, že je treba zabezpečiť horizontálny rozmer, ktorý bude e, vo všetkých politikách agendy 2020. Potrebujeme investičnú stratégiu a potrebujeme E, komunikovať o týchto ukazovateľoch, indikátoroch, e, ktoré nám aj predložila OECD, ktoré poukazujú práve na to, aké sú plusy a mínusy, aké sú silné stránky a slabé stránky v Európskej únii, ktoré podporia investície a aké kroky potrebujeme podniknúť. Taktiež sa musíme dívať na, pozrieť na rozvoj trhov, a na rozšírenie investičného jej základne. Taktiež investičná politika musí naozaj byť e, základným nástrojom pre nás, ako e, riešiť rozdiely medzi severom a juhom, a tak vo fiskálnej úrovni otázke, ako aj v iných otázkach. Um, bolo by dobre, keby sa tu vytvorila nejaká skupina, pozorovateľská skupina, ktorá by sledovala tento vývoj a ktorá by schvaľovala politiky, ktoré by podporovali investície, ale zároveň, aby sme ukázali Európu ostatnému svetu ako ehm, dobrý cieľ pre investovanie. Máme teraz 5 prihla- viac ako 5 prihlášok do spontánnej rozpravy, preto môžeme dať eh, slovo len len tým, ktorí sa nezúčastnili predchádzajúcich diskusí e, či rozpráva. Preto má slovo pán Šikierský, pán predseda. Dámy a páni, Európa je stále veľmi dobrým e, miestom pre priame zahraničné investície. Rozvojové krajiny aj rozvíjajúce krajiny sú dôležité a bojujú za to, aby mali investorov. Ako preukázať, že Európa je dobrým miestom na investovanie? Hospodárska aktivita v Európe je veľmi dobre upravená v porovnaní s inými časťami sveta a politická situácia v Európe je zárukou stabilných podmienok pre investície. Našou, našim esom alebo našim pozitívom je vysoká kvalita kapitálu a majiteľov, vlastníkov. Kde sú teda vlastne problémy s investíciami? Ide o záležitosti, ktoré sú sociálne zodpovedné, kde teda ide o veci a pravidla v rámci plnenia podmienok životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a tak ďalej. To sú všetko kritéria, ktoré sú finančne veľmi nákladné, ale my musíme zároveň náš finančný systém modernizovať, adaptovať na nové podmienky. A aj to súvisí s daňovou politikou. Teraz pani Dančila. Ďakujem pekne pán predsedajúci. V prvom rade by som pogratulovala spravodajcovi k jeho prístumu. Za posledné roky naši pracujúci v jednotlivých členských štátoch EÚ protestovali vždy, keď sa hovorilo, že dojde k delokalizácii nejakej činnosti do krajín mimo EÚ. Samozrejme, to zvyšuje nezamestnanosť v týchto oblastiach aby sme zabránili v budúcnosti takýmto delokalizáciám, Európa potrebuje stratégiu na to, aby pritiahla zahraničných investorov, aby podporila cezhraničné investície a aby sa podporovali aj európske investície, aby sa zvýšila mobilita pracujúcich vedcov, študentov v Európe a tak ďalej. Treba podporiť aj spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, medzi živnostníkmi a brať do úvahy aj diverzitu nových množ- možností a podporovať aj malé a stredné podniky, aby mohli investovať dlhodobo aj krátkodobo. The floor goes to Mr. Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. E, súhlasím s konštatovaním uvedeným v správe,

ako v tých krajinách kam odchádzajú. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Ďakujem, pán predsedajúci. Rada by som pogratulovala spravodajkyni pani Kratca. Svetové hospodárstvo je dobre zamerané, ale existujú stále veľké prekážky voľného trhu a v tomto zmysle EÚ musí účinnejšie riešiť svoje slab, slabé body a zvýšiť naše e, výhody, konkurenčné výhody, ktoré máme, aby sme zvýšili atraktivitu pre investorov. Potrebujeme konkrétne a rýchle opatrenia na európskej aj celosvetovej úrovni a tieto by sa mali sústrediť na vnútorný trh a mali by dať investorom dôležité výhody. V Rumunsku je jeden projekt, ktorý môže v oblasti, ktorá je postihnutá nezamestnanosťou, priniesť ďalšie pracovné miesta, môže aj zlepšiť fungovanie e, rumunskej e, ekonomiky, ale stále chýba rozhodnutie na podporu tohto projektu, aby sme získali zahraničných investorov. A teraz pani Kleva. Thank you kot poročevalka v senci za sd bi se rada zahvalila gospe kratsa za opravljeno delo in za poročilo. Ja som spravodajkyňa za socialistov. Chcela by som poďakovať pani spravodajkyni za túto správu aj tiež za túto správu, pretože je veľmi dôležité podporiť investovanie v Európe alebo do Európy. Potrebujeme spoločné smernice, musíme konkretizovať naše myšlienky, takisto musíme aj E, zabezpečiť e, pracovné miesta pre mladých, do toho treba investovať a treba zabezpečiť aj dobré ciele pre európske regióny a e, samozprávy. V návrhu sa presadzuje, sa zasadzujem aj za nové investície či nové investovanie do, do, tak, aby sa spájali fondy z koheznej politiky E, myslím si, že tam sú určité možnosti rastu. Tu je veľmi dôležité takisto, aby sa peniaze dostali do skutočnej reálnej ekonomiky a aby sme zabezpečili aj lepšiu politiku, ktorá by mohla prilákať um, e, prilákať investorov z Európy aj z mimo nej. Teraz má slovo pán Kalas. Pán predseda, cení poslanci. Musím uznať, že táto téma je veľmi blízka môjmu srdcu, pretože vo svojom predchádzajúcom živote Myslím si, že som tiež pracoval v oblasti podpory alebo prilákom prilákania zahraničných investícií. Komisia víta túto správu o, o, o, o o investovaní do Európy a ďakujeme pani Kráca za jej prácu. V súčasnej ekonomickej klíme naozaj potrebujeme vytvoriť potrebné podmienky, aby sme našim podnikom a občanom poskytli to najlepšie podnikateľské prostredie, aby mohli produkovať a byť konkurencieschopní z Európy je, situácia e, na svetovom trhu sa zintenzívnila z hľadiska hospodárskej súťaže práve tým, že sa presúvajú hodnoty, tým, že sa, sú tu rýchlo sa rozvíjajúce krajiny a podobne. Avšak EÚ potrebuje partnerov a EÚ je aj tak najväčším e, hostiteľom zahraničných investícií e, vo výške 225 miliard eur v roku 2011 napríklad. Avšak podiel Európy na svetových zahraničných investíciách sa podstatne znížil zo 45 v roku 2001 na 23 v roku 2010 ehm, detailne ehm, distribúcia podľa jednotlivých krajín je veľmi nerovnomerná v jednotlivých členských štátoch. To znamená, že nemôžeme zaspať na Vavrinoch, ale musíme naozaj ďalej pracovať na tom, aby sme zlepšili naše podmienky, aby sme si úplne udržali našu, našu, našu pozíciu v medzinárodnom kontexte. E, preto potrebujeme v celej Európe zaviesť osvedčené postupy na prilákanie zahraničných investícií. A všetci v zásade vieme, že čo e, je základom pre, invest- pre prilákanie investícií. A my vieme, čo, je v Európe, čo v Európe máme. Máme teda vysoké vzdelanú e, pracovnú silu, ale však potrebujeme znížiť byrokratickú záťaž, je treba zlepšiť zákony, ktoré chránia investorov a takisto je treba prijať také opatrenia, ktoré budú napojené na rôzne e, politiky podpory rastu. Takisto je potrebné k tomu zabezpečiť príslušnú technologickú infraštruktúru, investovať do výskumu vývoja, infokomčných technológií a podobne. Som rád, že tieto témy sú všetky spomenuté v správe Európskeho parlamentu. Um, v, v, pokračovaní tohto komisia teraz pripravuje oznámenie o priemyselnej politike, kde budú dlhodobé ciele našich vlajkových produktov. E, myslím si, že sme dosiahli veľký pokrok v príprave priemyselnej politiky v roku 2010 alebo uplatňovaní, ale E, keď chceme vytvoriť e, dobrý e, rámec, aby sme mm, využili dobré kreatívnu kapacitu európskeho priemyslu. Takže je potrebné zabezpečiť dostatok aj financií, takisto je treba ďalej prehlbovať vnútorný trh a treba zapojiť aj veľký priemysel, aj malé a stredné podniky, Mm, prístup komisie je taký podobne ako v to správe Európskeho parlamentu a my sme identifikovali tie isté oblasti, kde je potrebné konať. Takisto, čo myslím si, že takisto podporuje myšlienku, že by mal vzniknúť nejaká taká pozorovateľská skupina, ktorá by sledovala, ako sa na európskej úrovni darí podnikateľskému prostrediu a investíciám. E, komisia už za posledné roky viedla x rokovaní s našimi hlavnými obchodnými partnermi a myslím si, že je dobré zaviesť rovnaké osvedčené postupy členských štátov z hľadiska toho, ako prilákať investície pozície. Nebudem teraz komentovať úplne každý jeden bod správy, ale je tam veľmi dobrá, veľa dobrých myšlienok pre, eh, alebo konštruktívnych myšlienok. Musím povedať, že dnes sme začínali rokovanie e, eh, diskusí o, o spoločnom európskom železničnom priestore a napríklad toto je jeden dobrý príklad, kde sme mohli prilákať investície. Vy už ste viacerokrát diskutovali um, smernicu o vnútornom trhu a budeme eh, diskutovať o tom ďalej. Myslím si, že práve súčasťou tohto všetkého je priame, sú za priame zahraničné investície, takže všetko je v našich rukách. Ďakujem za pozornosť, predseda. Ďakujem pekne, pán eh, komisár. Teraz ukončujem rozpravu na túto tému a hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.30. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu a tým je správa Miloslava Ransdorfa, ktorá sa týka obchodných aspektov východného partnerstva.